ste o pár mesiacov mohli o tom hovoriť. Takže ďakujem ešte raz za túto a aj predchádzajúce e, debaty dnes po obede. Ďakujem pekne, pani komisárka Malmstromová, ďakujem aj jednotlivým rečníkom. E, zajtrajšia schôdza bude pokračovať o pol deviatej, takže vám želám ešte pekný záver večera.